mohli zabezpečiť prostredníctvom voliteľného instrumentária zmluvných nástrojov. A opäť je to niečo, čo práve tento výbor má riešiť, čo je jadro toho, čím sa má zaoberať. Kolegovia, viete, že som vždy mala tento názor, vždy som zastávala takúto stratégiu. Voliteľný systém nástrojov je tou pravou cestou, aj keď chápem, že má svoje limity, ale napriek tomu tento nástroj má obrovský potenciál a EÚ a parlament má týmto možnosť ponúknuť občanom nástroj, a to spotrebiteľom a podnikom, ktorí by mohli využiť, ak si tak zvolia a toto by im mohlo poskytnúť obrovskú pridanú hodnotu fungovania na európskom internom trhu. Toto je môj smer úvah. Dúfam, že moji kolegovia sa tiež pridajú svojimi názormi. Ako som už povedala, napíšem vám všetkým e-mail, v ktorom vás požiadam o praktické príklady toho, ako by to, čo robíme, mohlo pomôcť a pomôcť aj odstraniť obavy v jednotlivých členských štátoch. Ďakujem pani Volis, ja som sa prihlásil ako ďalší, som tým spravodajcom svojej skupiny a súhlasím tým, čo ste vy povedali. Tá vaša analýza naozaj udela klinec po hlavičke a k tým historickým, k tomu historickému vývoju, no už my sme požadovali už od 89. zmluvné právo Máme tu asi 20 uznesení k tejto téme a inštitúcia má za každým väčšiu väčšinu než 90 Stále požadujeme toto európske zmluvné právo. A dúfame, že k tomu teraz dôjde. Komisia to aj avizovala a to by bolo naozaj dobré završenie tohto celého vývoja. O problémoch sme hovorili, sú evidentné, dlho sa prehliadali ale my sme na poslednom hearingu ich všetky načetli. Tým, že nemáme harmonizáciu, tým, že nemáme takúto možnosť výberu, tak ten vnútorný trh nefunguje tak, ako by fungovať mal. A keď nefunguje trh, tak e, tým trpia hlavne spotrebitelia, malé a stredné podniky a malé jurisdikcie, pretože tieto sú e, vyňaté z, zo skutočného poskytovania služieb. Takže toto je všetko to sú všetko fakty, ktoré je možné podložiť. V roku 2008 sme mali uh, workshop a všetci, čo tu boli, potvrdili tieto problémy. Jedna jediná osoba mala pochybnosti, toto boli zástupcovia uh, e, zväzov spotrebiteľov, ale to často súvisí s tým problémom tieto pochybnosti, že nevieme, čo bude obsahom toho riešenia, ktoré sa príjme. Ten obsah ešte nebol predložený. Takže preto si myslím, že keď tie fakty už sú na stole, keď príde konečne návrh komisie, tak aj ochrana spotrebiteľa, jej obavy budú snáď rozptýlené. Ja teda pevne verím, že aj oni budú nakoniec spokojní s tým návrhom. Potom sa bude hovoriť už o konkrétnom návrhu, konkrétnych predpisoch, no a takto môžeme dospieť k konkrétnym za, záverom, výsledkom. A ešte je tu jeden problém, a to postup, ktorý sa doposiaľ uplatňoval. Ten problém tu bol, preto prišla komisia s návrhom maximálnej harmonizácie spotrebiteľského zmluvného práva v určitých oblastiach. A teraz v praxi v rade prebieha diskusia. Aj u nás vo výboroch to prebieha podobne, že takáto maximálna harmonizácia skrátka nie je realistická, že sa dá harmonizovať iba po častiach. Keď sa pozrieme na právo mojej krajiny, eh, tam skrátka v, sa vzbudila obrovská kritika voči európskemu spotrebiteľskému zmluvnému právu. Takže keď budeme takto pokračovať, tak uh, máme pred sebou 10 ročia zakopovej vojny. Takže keby sme harmonizovali krok za krokom, tak by sme boli dosiahli viac. No a keby budeme takto bojovať tej zakopovej vojne uh, medzi EP a Eh, národnými eh, systémami. Už neviem, kto tam nakoniec vyťazí snáď my, ale bude to mať vysokú cenu. Takže kolega Wurmeling sa týmto veľmi eh, intenzívne zaoberal, už tu nie je, ale uh, povedal jasne, keď v Mnichove idem kúpiť e, žemličku, tak nepotrebujem európsky, európske harmonizované právo, ale keď chcem robiť cezhraničné obchody, tak je to skrátka veľká pridaná hodnota, keby tu takéto európske zmluvné, správ, zmluvné právo bolo. Takže všetci súdcovia, advokáti a tak ďalej tvrdia, že situácia je nezvládnutelná, keď tu máme 27 rôznych právnych systémov, 27 rôznych súdnych systémov v prípade cezhraničného obchodovania. Sú to obrovské náklady, um, nemá to uh, nič spoločné s zásadami právneho štátu, lebo tie rozhodnutia sú často príjmané svojvoľne, to nezodpovedá zásadám právneho štátu. Keď sa neharmonizuje na vnútornom trhu, tak vnútorný trh fungovať nemôže, hlavne pokiaľ ide o pohľadavky uh, malej výšky. Uh, naozaj tento, táto možnosť výberu, tento opcionálny nástroj je podľa mňa dobrým krokom oddelenie národnej sféry, národných sfér od tej európskej sféry. A ak to európske bude horšie, tak to skrátka nikto nevyberie. Ak to bude dobré, tak to bude atraktívne, budú sa preto rozhodovať a bude to v záujme všetkých zúčastnených strán, a teda aj spotrebiteľov a malých a stredných podnikov a priemyslu. To je teda môj názor, nepovedal som nič nové, už asi 17 rokov tvrdím to isté, to je trošku dlhšie než kolegyňa Volis a vždy sa to stretávalo s veľkou podporou v EP a som si istý, že aj e, návrhy komisie pôjdu presne v tomto smere a že teda budú podporené. Teraz kolega Baldasár, kolega Masip a kolega Kadim, nech sa páči. Pán kolega Baldasár, ešte pani Lechnu sa prihlasila ako posledná. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Rád by som poďakoval pani Wallis za jej prejav, pretože ona pokračuje v nastúpenej ceste presadzovania toho, čo už presadzovala v minulosti. Nechcem byť príliš legalistický, podelím sa s vami o osobnú skúsenosť. Bol som včera na Facebooku a čítal som oznámenie o predaji Eh, sak alebo kabátov za veľmi rozumnú cenu, ktorú, ktoré predávala jedna francúzska firma. Mal som záujem o tento tovar, pretože by to bol vhodný vianočný darček, ale môj asistent ma upozornil, že to je podvod, pretože tá adresa tam nie je jasná. On to z tej adresy vedel vyčítať, že to je podvod, ale nebolo to také jednoznačné, nedalo sa to hneď odhadnúť. Aké, aké zákony by mali riadiť takéto transakcie na Facebooku? Bola tam len e-mailová adresa ako kontakt a nič iné, tak sme o tom trochu sa pozhovárali a napokon som sa rozhodol nekupovať tento ponúkaný tovar, ale možno som prišiel o dobrú príležitosť, možno som to nemal urobiť. Hovorím len o tom, že elektronické obchodovanie síce prináša obrovský potenciál, ale spoločný európsky rámec pre Európanov pri nakupovaní takýchto výrobkov a jednotlivé protistrany zmluv chýba. Je to každodenný jav. Nie je to náhodou, náhodné, že elektronické obchodovanie narastlo o 70 za veľmi krátky čas, ale sú tu aj ťažkosti s týmto spojené, ktoré, ktorým čelia aj podniky na jednej strane, keď, na, keď musia obmedziť svoj akčný rádius iba na krajinu, v ktorej sú domovským podnikom a veľké nadnárodné reťazce jediné sú možné, majú takú silu, že môžu operovať v viacerých krajinách. Toto je pre malé podniky ťažké. Majú tieto hranice, na ktoré náražajú a takisto na druhej strane hranice pre spotrebiteľov sú zjavné, že je tu istý e, kostrbatý vzťah medzi podnikmi, medzi sebou a aj medzi spotrebiteľmi voči podnikom. Takže napriek tomu, že si myslím, že by sme mali pokračovať a snažiť sa o legislatívu v tejto oblasti, plná harmonizácia ako cieľ v spotrebiteľských záležitostiach je pravdepodobne tá najvhodnejšia. Záverečný cieľ má byť priama harmonizácia a ťažkosti, ktoré tu spomenul pán predseda, vždy budú prítomné. Vždy zostanú nejaké neharmonizované sektory, vždy tu budú isté podmienky, ktoré bude treba splniť, takže máme pred sebou dlhú cestu, ale vnímam to tak, že najmä vo vzťahu podniku voči druhému podniku by tu malo, mali byť isté úsmernenia, istý súbor pravidel, ktoré by podniky mali dodržiavať. A tá druhá cesta, systém voliteľných, dobrovoľných pravidiel, tie by si mohli vybrať alebo nevybrať, pretože majú slobodu pri voľbe takéhoto súboru nástrojov, ale základné pravidlá, ktoré by naozaj mali riadiť transakcie, tie by tam mali byť a takto by sme sa mali rozhodnúť. Touto cestou by sme sa mali vydať. Ťažkosti, ktoré stretneme na tejto ceste, či už sú to ťažkosti pre malé podniky v jednotlivých krajinách, alebo iné, iné subjekty na trhu, je možné postupne prekonať. Je tu možnosť cez e-maily sa naozaj vyjadriť k konkrétnym problémom malých a stredných podnikov, ako to bolo navrhované, ale môžeme sa poučiť aj z iných smerníc, ktoré sme riešili. Napríklad smernica o oddialených platbách, o neskorených platbách, pretože tam sme sa veľa naučili o politických správaniach sa štátov. Hm. Ďakujem, kolega. Ďakujem za slovo, hovorí ďalší rečník. A ďakujem pani Wallis, ktorá vždy hovorí z právneho hľadiska veľmi jasne a zrozumiteľne. Nerozumieme však jednej veci. Prečo? by mali byť nástroje voliteľné? Prečo by sme mali obhajovať len takýto súbor nástrojov? Prečo sa nepozrieme na vec širšie a prečo nevezmeme do úvahy aj ďalšie nevoliteľné nástroje, ktoré možno sú teraz okrajové, ale možno po rozprave, po dôkladných diskusiách a pripomienkach zistíme, že, že sú aj iné možnosti, že nielen voliteľné nástroje existujú, ale aj ďalšie, ktoré sú teraz na okraj záujmu. Ďakujeme za váš prejav. Ďalší rečník hovorí. Ja by som začal poďakovaním Diane Wallis za podrobnú dnešnú prezentáciu. Obávam sa, že nie som v stave vyjadriť sa tak odborne k tejto veci, až tak, že by som spomenul genézu od roku 89 alebo ešte ďalej, ale viem, že sa usmievate, Pán predseda, my, vy aj ja sme boli oveľa mladší v tých časoch, ale ja by som si dovolil predložiť iný názor, veľmi praktický názor, pretože koniec koncov ka- každá aktivita, ktorú sme kedy vytvorili v tomto výbore, bola preto, aby sme sa vyhli nejakým teoretickým cvičeniam, ale aby sme práve priniesli prínosy, praktické prínosy pre občanov, praktické riešenia pre EÚ. Moja pripomienka možno bude osamelým hlasom, ale keďže som sa zaoberal touto témou celé mesiace, odkedy pracujem v tomto výbore, e, mám pocit, že už sa nám tu predkladá nejaká hotová vec. Neviem, či súhlasia ostatní s môjim názorom, ale mne sa zdá, že ako keby sme už predvídali čo bude výsledkom pripomienkového konania a konzultačných e, kôl, ako keby sme už vopred hovorili, že je potreba vyhodnotenia dopadu, ktoré, ktoré musí vziať do úvahy všetky možné politické možnosti. Neobmedzujme sa hneď od začiatku na jednu cestu, na jeden smer. Ja sa obávam totiž, toho, čo by som zhrnul troma rôznymi príkladmi. Prvá vec. Diana povedala, že súčasné hospodárske podmienky, súčasná situácia volá potom, aby sme poskytli isté nástroje aby, trhu, aby sme podporili obchodné podnikateľské aktivity a rast. Ja mám na to osobný názor, ktorý sa líši. Obávam sa, že súčasné hospodárske podmienky sú také, že síce tvrdíme, že chceme pomôcť malým podnikom, ale práve naopak my ich zaťažíme nákladmi navyše a zaťažíme ešte aj spotrebiteľov rozličnými spôsobmi. A to vôbec nie je praktické a nie je to na pomoc v súčasnej hospodárskej situácii. Keď sa pozrieme na odborné vzdelávanie a školenia, ktoré sa podceňujú až po súdne konania, ktoré vznikajú, pretože tu nie je právna istota. Predstavme si, s čím máme dočinenia. To je potenciál oblasti, ktorá je úplne nová, ktorá je bezprecedentná, ktorá nemá štandardizované pravidlá. A jedna z námietok, ktorá tu už zaznela, je vzťah, ktorý vzniká medzi touto situáciou a súdmi súdny dvor bude takisto e, preťažený agendou, pretože nie sú vôbec vytýčené detaily, podmienky, ako sa zmluvné právo má riešiť a súd bude musieť veľmi rýchlo prijímať rozhodnutia, uznesenia a ja by som povedal, že takéto niečo e, bude skutočne nákladné a malé podniky a spotrebitelia budú práve naopak zaťažení ďalšou agendou, rovnako ako súdy. Môj druhý argument eh, je pôvodne akoby britský, ja ho tak však nevnímam. Súvisí s aspektmi eh, zvykového práva. Pán predseda, ja mám pocit, že zvykové právo sa ako keby vynecháva z našich diskusí. Tlačí a nás na okraj, vytlačajú zvykové právo do miest, kde je ignorované a to sa mi nepáči. Nie je to len britská záležitosť. Zvykové právo je obrovským európskym exportom. Je to istý, istou formou zákona, ktoré sa používa v mnohých ďalších častiach sveta a zmluvy, kontrakty vychádzajú v mnohých jurisdikciách práve zo zvykového práva a nielen v Spojenom kráľovstve. Kolegovia by mohli možno prestať vnímať zvykové právo ako istú protekcionistickú britskú zvláštnosť, ale mali by ho začať vnímať ako čosi, čo má obrovskú hodnotu aj pre európske hospodárstvo. Má to v sebe obrovský potenciál a váhu a mnohé jurisdikcie mimo Európy ho používajú a práve túto silu, túto váhu by sme mali využiť v náš prospech a nie obmedzovať sa tým, že ho nevyužijeme. Tretí argument problémy, ktoré tu riešime, sú mimo nás. keď budem hovoriť s profesionálnymi organizáciami, malými podnikmi, spotrebiteľmi v našich voličských okrskoch a obvodoch, ja s nimi hovorím už aj tak a vypočul som si, že problémy, ktorým čelia, bariéry, na ktoré naražajú, nesúvisia so zmluvným právom. Sú to ďalšie problémy iné, ktoré s týmto nesúvisia. Oni často hovoria s ťažkosťami, na ktoré naražajú napríklad pri jazykovej bariére. Jazyková bariéra bráni ľuďom uzavrieť zmluvu s kýmkoľvek v inej krajine. Ďalšia vec je legalistická, ktorú už vyjadril pán Baldassari A potom tu ide o rôzne sadzby daní, ktoré veci dosť komplikujú v niektorých prípadoch, ak sa niekto rozhodne poskytovať niečo pre spotrebiteľov v rámci svojho podnikania. Máme rozličné formuláre, máme rozličné dôkazy z praxe, ktoré sme nahromadili a z nich sa mi zdá jasné, že väčšina, obrovská väčšina malo obchodníkov sa ako si vyhýba cezhraničnému predaju a oslovovania spotrebiteľov v iných krajinách. A aj keby zákony boli úplne harmonizované, ešte stále musíme prekonať aj tieto ďalšie dodatočné prekažky, ktoré som spomenul. A potom tu máme celú oblasť ďalšiu, a to je správanie sa spotrebiteľov a budovanie dôvery. Keď s ľuďmi, ktorí predávajú služby alebo tovary cez internet, zistíte, že sa spomínajú na svoju značku, na zvuk svojej značky a nie na zmluvné právo. Ak chcú získať zákazníkov, potrebujú silnú značku, ktorá rezonuje a ak si takto vybudujú dôveru v značku, Isté, spotrebiteľ nezačne študovať detaily zmluvného práva, kým sa rozhodne stlačiť tlačidlo na počítači a kúpiť tovar alebo službu. Stačí čistá dôvera k značke a pán Baldassari to tiež spomenul. Ak by ste vy e, to sako mali z stránky, ktorá je niečím, čo pozná, ktorá je overenou značkou, iste by stlačil ten, ten gombiček, to tlačidlo a kúpil by tovar, ale zabranilo mu kúpiť ho to, že nepoznal firmu, ktorá ponúkala tovar. Takže je to drobnosť, ale iste všetci vidíte, aká, aký široký záber má to, čo sa takto príkladmi snažím osvetliť. E, viem, že Diana odviedla úžasnú prácu, keď sa zaobrala takýmito vecami. Chcem poprosiť kolegov, aby Eh, chodili po svete s otvorenými očami a aby neobmedzovali svoj postoj hneď od samého začiatku. Najprv si zhromaždíme poznatky a potom navrhneme niečo, čo skutočne v praxi bude fungovať pre našich spotrebiteľov aj podniky. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujem pekne. Teraz eh, potom Wallis a Schredmaja. Nech sa páči. Ďakujem pekne ja sa trochu obávam o, alebo teda zaujímam sa o potreby spotrebiteľov a preto vítam, že Diana Wallace vždy do svojej práce alebo vo svojej práci zohľadňuje aspekty spotrebiteľov. Podľa môjho názoru na workshope 27. októbra sa bohužiaľ nepodarilo komisii nejak zdôrazniť kde v súčasnom štádiu alebo v čom spočívajú výhody pre spotrebiteľov, ak sa pozrieme na ten eh, možný nástroj. No a pán predseda, keď už 17 rokov sa zaoberáte týmto nástrojom, tak je jasné, že máte vlastný názor. No a v súčasnom procese alebo v tom prebiehajúcom konaní nemôžeme až príliš eh, sa spoliehať na tento občný nástroj. Moji predrečníci o tom už hovorili. Už teraz eh, sa treba sústrediť na všetky možné, všetky ďalšie možnosti. Dopadová štúdia, vyhodnotenie dopadov už začalo no a preto ja by som sa tešila, ak by sme počkali na konkrétne výsledky a neustále mm, sa orientovali podľa toho, čo sa deje v oblasti práv spotrebiteľov, pretože to má samozrejme vplyv aj na zmluvné právo a na našu prácu. Tajna. Ďakujem. Ďakujem za slovo. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem kolegom poslancov za pripomienky a poznámky. Možno by sme si mohli spomenúť, že prípad francúzského saka kolega Baldessariho je práve argumentom. na to, že nie ste motivovaní nakupovať elektronicky cez internet dostatočne a mnohí ľudia čelia podobným situáciám jednodenne a potom týchto spotrebiteľov a túto nákupnú kúpnu silu strácame. Viem, že sú tu obavy, najmä v spotrebiteľských organizáciách a ďalších ustanovizniach, ktoré tvrdia to, čo tu už bolo spomenuté, že existujú aj ďalšie všetky možné cesty, ktorými riešiť sa dajú riešiť tieto veci. Lenže tieto cesty sa už preskúmali, pretože máme smernicu o právach spotrebiteľa a zistili sme, nakoľko nám pomôže. Mediácia je ďalšia cesta tá sa dá zlepšiť, ale pokiaľ mediátori nebudú sa môcť opierať o celoeurópsky právny základ, ktorý im bude pomáhať v ich práci, tiež sa touto cestou mediácie ďalej ne, nedostaneme. Jednoducho budú stále bojovať s opakujúcimi sa vecami. Dovolte mi však nadviazať na niečo, čo, čomu sa vyjadril môj sused, ktorý je teraz tej istej koalícii doma ako ja. Um, pri všetkej úcte to, že niekto môže povedať, že nám predložili hotovú vec a že komisia od nás žiada isté názory a potom, keď dostane tieto názory, aj tak ich nevezme do úvahy a povie, že aj tak potrebuje ešte vypracovať podrobnú štúdiu dopadu. A potom sa až vypracuje isté oznámenie. Niekto musí odštartovať takýto proces a povedať, ktorým smerom sa vydá loď na svoju plavbu. A ja vôbec nevnímam takýto postup ako predkladanie nám hotovej veci. Podľa mňa je tu otvorený priestor na rozpravy, na diskusie. Ja som nepovedala a chcem to opätovne vyjasniť, že keď budeme mať voliteľný súbor nástrojov, bude to odpoveď na súčasnú hospodárskú krízu. Ja som povedala, že to je len čiastková odpoveď, môže to byť veľmi maličká časť celkovej odpovede, ale je to taká časť, ktorú by sme nemali nechať nepovšimnutú a nepreskúmanú. Jedna z vecí, ktorú som si vypočula na vypočutí a ktorú ako praktizujúca právnička, s ktorou som sa stretla mnohokrát, je táto. Ak malý podnik sa stiažuje v inom členskom štáte na niečo, malý podnik, tento malý podnik je nútený zamestnať dvoch právnikov v domovskej krajine a predmetnej ďalšej krajine, s ktorou má istý spor a potom musia zamestnať tlmočníkov a ďalšie asistenčné služby. A stane sa takýto spor obrovsky náročný a malé podniky sa potom takémuto niečomu radšej vyhnú. Nechcú potom vôbec radšej cezhranične obchodovať, pretože ste e, v kontakte so sudcami, chodíte na súdy, platíte právnikom, ktorí vám radia, ako radiť, ako, ako robiť e, cezhraničný obchod a každý takýto právnik vám povie, že sa to v konečnom dôsledku môže veľmi predražiť. Takýto scenár je jedným z možností tých konkrétnych návrhov, príkladov, o ktorom som hovorila a tak by sme mali nastaviť legislatívu, aby sme sa takýmto scenárom vyhli. Potrebujeme zjednodušiť celý proces, nie ho skomplikovať. Potom je tu záležitosť zvykového práva. A ja by som sa si dovolila vášnivo sa zastávať zvykového práva. Som veľmi rada, že to tu niekto iný spomenul, pretože sa zostavila skupina odborníkov komisiou. Už sa nepamätám, koľko ich tam je. Myslím, že asi 20. A traja z nich boli odborníci na zvykové právo. Čo je viac, ako by sme mali mať, čo sa týka pomeru krajín, v ktorých sa zvykové právo používa, v ktorých nie. Zvykové právo podľa mňa hrá veľmi významnú úlohu aj v Európskej únii a mal by byť súčasťou každého voliteľného nástroja, ktorý navrhneme. Každý voliteľný nástroj bude už sám o sebe mať v sebe obrovské množstvo alebo obrovské pridanú hodnotu, hodnoty, z ktorých vychádza aj zvykové právo a najmä čo sa týka európskeho exportu. Zvykové právo je prínosné ako súčasť celoeurópskeho práva. Ako som už spomenula, naozaj sa mu Naozaj sa mu v praxi dáva viac váhy, ako bol počet odborníkov v skupine, ktorú vymenovala komisia. Teraz sa vyjadrím k tej tretej veci a to, že problémy sú mimo, náš, mimo toho, čo rieši tento výbor. Jazyková bariéra. Jazyková bariéra je niečo, kde môžeme pomôcť práve my, pretože pri sústredení sa na elektronické obchodovanie cez internet je to čosi, v čom môžeme pomôcť praktickým spôsobom. Teraz niečo k správaniu sa spotrebiteľov. Pán Baltazari, ktorý si chce kúpiť e, francúzske Hodku Tursako, možno by mal viac dôvery v značku, keby sa mu objavila na obrazovke. Ale mnohí predrečníci, ktorí tu povedali, ak by sme mali istý modrý gombiček na počítači, ktorý by im povedal, že táto značka je dôveryhodná, že to je európska značka, tak to by práve dalo spotrebiteľom ten tú motiváciu kúpiť výrobok označený takýmto modrým gombičkom. Tým by sme povzbudili, podnietili ľudí nakupovať. S tým by iste súhlasili aj odborníci, akademici a všetci, ktorí sa zaoberajú možnosťou, ako vzbudiť dôveru spotrebiteľov v elektronické obchodovanie. Ale aj tak musí byť tento nástroj len voliteľný, pretože sa musíme vyhnúť tomu, aby sme na, urobili viac škody ako osohu a spotrebiteľ si musí byť schopný vybrať aj inde tovar. Ale myslím si, že by sme, že stojí za to pokúsiť sa o preskúmanie takejto možnosti a viacerých takýchto možností v nasledujúcich týždňoch, keď budeme pracovať na tejto správe. Ďakujem vám. Áno, milá kolegyňa, to ukazuje, že isté diskusie sú ešte potrebné. Ja by som ešte pridal, že niektoré argumenty celkom nechápem. Nie sú, nie sú žiadni podnikatelia, ktorí sú na trhu, a ktorí sú nútení používať tieto nástroje. Takže ak to nechcú, tak to jednoducho nepoužívajú, tak tú právnu otázku nechajú tak, ako je, tak ako to opísal kolega Karim, že mm, a to, že niektorí podnikatelia, keď to nepotrebujú, tak to nemusia využívať. Ale ak chce podnikať len vo vlastnej krajine, alebo chce sa venovať cezhraničnej činnosti na základe tých 28 rovných, rôznych právnych systémov, tak to môžeme urobiť. Ten dodatočný nástroj je len istou možnosťou alebo alternatívou, ktorú nemusí používať. No a to nie je harmonizácia, je to skutočne teda len alternatívna ponuka a aby sa nevytváral nejaký ešte väčší zmetok v národných systémoch. No a kolegyňa Vôli tiež hovorila o CFA, a kde sa zohľadnili všetky právne tradície v Európe, ale to je téma, ktorá sa bude dať zhodnotiť, až keď bude predložený ten návrh, tak ako v prípade ochrany spotrebiteľov. Otázka, či o ochrana spotrebiteľov je dostatočná alebo nie, to ešte nevieme eh, zhodnotiť. To sa bude dať až potom, keď komisia predloží svoj návrh a my sa potom, my si potom pozrieme jednotlivé predpisy a uvidíme. A my chceme eh, vysokú mieru ochrany spotrebiteľov, pretože ak nebude zaručená vysoká ochrana spotrebiteľov, tak to jednoducho občania nepríjmu. No my teraz môžeme už teraz napísať do správy, že chceme zaistiť vysokú mieru ochrany spotrebiteľa. No a ak to povieme takto jasne, tak komisia bude jasne vedieť, ako ďalej pokračovať vyhodnotenie dopadov. A k tomu ešte pár pripomienok je dohoda z roku 2003 o lepšej legislatíve, eh, kde komisia sa zaviazala ku každému návrhu vykonať vyhodnotenie dopadov. No a ja eh, predpokladám, a kolegyňa to potvrdí, že k tomuto návrhu eh, bude tiež vypracovaná dopadová štúdia a ak nám to nebude stačiť, tak vypracujeme nejakú dodatočnú. Včera sme hovorili o správe kolegyne Niebler, no a k tomu tam už bolo veľa bodov. No a ďalej náklady Myslím, že ja tiež ako praktizujúci právnik, podobne ako kolegyňa Wallis, hovorím, že je tu veľký problém s nákladmi. A to je veľmi nákladné venovať sa cezhraničnej činnosti alebo podnikať, podnikať v zahraničí, pretože aj keď chce človek podnikať alebo podnikateľ podnikať len 50 km niekde v Holandsku, tak je to spojené eh, s vysokými nákladmi. No a to eh, súvisí s tým, že na druhej strane hranice napríklad nepoznajú žiadneho, eh, žiadneho advokáta, potrebujú dvoch advokátov alebo to niečo podobné. No a to sa dá pomerne ľahko zjednodušiť. No a čo sa týka dodatočných nákladov a vzdelávania. Tomu by som povedal len toľko, že každý zákon prináša, prináša potrebu vzdelávať sa advokátov. No a ak by podmienky boli rovnaké vo, všetkých členských štátoch, no ak je 28 alebo 27 rôznych právnych systémov, tak je o 28 alebo 27 násobne e, väčšie sú náklady e, na, na právnika. Takže e, harmonizácia tiež prinesie alebo by prinesla nejakú úsporu nákladov. Dobre, to bolo niekoľko mojich pripomienok. No a teraz za komisiu pán Štaunmajer. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa budem snažiť zodpovedať niektoré z otázok, ktoré položil pán Karín. No a preto budem hovoriť po anglicky. No už poprvé, e, tak pani Wallis ako aj pán Karim hovorili o hospodárskej kríze a, a prepojeniu tohto projektu na riešenie hospodárskej krízy. No a komisia tiež netvrdí, že toto vyrieši hospodárskú krízu. To isté nie. Ale ak sa pozrieme na čísla a predpoklady rastu na tento rok, ktoré boli e, zverejnené predvčerom, tak e, tie čísla hovoria, že prímerný rast, ktorý sa predpokladá e, pre EÚ na rok 2010, to bolo 1,8 v porovnaní s USA, ktoré boli postihnuté oveľa viac e, krízou ako EÚ, kde tie odhady boli 2,7% a to už nehovoriac o Japonsku, kde tie odhady boli 3,5%. Takže 1,8 ako ročný priemerný rast pre EÚ nie je dostatočný na to, aby sme dokázali vyriešiť hospodárskú krízu. No a okrem toho, tých 1,8 sú v úvodzovkách, eh, alebo to číslo v úvodzovkách je také vysoké, pretože niektoré štáty ako Švédsko, Nemecko alebo Polsko eh, predpokladajú tento rok veľmi vysoký rast. No, to znamená, že skutočný rast je oveľa nižší. Takže nikto sa netvári, že toto je nástroj, ktorý vyrieši krízu. Ale je to nástroj v celom súbore nástrojov, ktorý ako celok môžu prispieť k podpore rastu v EÚ. No a teraz ja citujem komisiu zo Single Architect, kde okrem tohto sú aj mnohé iné odporúčania, no ale v tomto kontexte by som chcel povedať, že jeden, jedna z cieľových skupín tohto nástroja alebo tohto prístupu sú malé a stredné podniky. Pani Wallace a aj pán Karim o tom hovorili. Nože prečo? Pretože medzi podporou malých a stredných podnikov, ktoré vytvárajú 99 alebo tvoria 99 všetkých, eh, všetkých eh, podnikov, a rastom a poklesom, poklesom nezamestnanosti a podporou inovácií. Takže ak podporíme malé a stredné podniky, čo je hlavná cieľová skupina, takže ak zväčšíme ich možnosti, tak skutočne prispievame k rastu. A ten dôraz na malé a stredné podniky je teda veľmi dôležitý. No a ďalšia vec, že pre komisiu je to fait accompli. Nie, v žiadnom prípade. Ja osobne už viac ako 16 rokov pracujem na komisii, no a nikdy som nezažil konzultácia, ktorá by umožňovala 7-mesačné obdobie konzultácií. Neviem, či vy ste už zažili takéto dlhé obdobie konzultácií. No a to je najlepším dôkazom toho, že chceme všetkým, všetkým stranám, všetkým štátom a určite aj Európskom parlamentu umožniť do detailov prediskutovať túto problematiku, no a potom predstúpiť pred komisiu, predkladať návrhy, pretože my chceme vedieť, ktoré návrhy sú najlepšie a najrozumnejšie. Na určite nie je fait accompli v rámci dopadových štúdií. Komisia vo svojom pracovnom programe na 2011 sa zaviazala, že nepredloží žiadny návrh, ktorý nebude mať pozitívne stanovisko, alebo nedostane pozitívne stanovisko Rady pre dopadové štúdie. No a ja som bol členom tejto rady chvíľu a tá sa veľmi podobá na inkvizíciu, takže nie je ľahké prekonať tento prach. No a skutočne e, to niečo znamená. A tento záväzok nie sú len prázdne slova. A my budeme vykonávať veľmi detailné a intenzívne vyhodnotenia dopadov. No a ďalej sa tu hovorilo o problémoch v iných oblastiach. No áno, samozrejme, že sú problémy aj inde Nikto o tom nepochybuje. Sú tu jazykové problémy, problémy logistické, ale rovnako sú to problémy, ktoré sa dajú riešiť. Jazykové a logistické problémy by s nimi nechcel nič robiť. Kto chce harmonizovať jazyky alebo nejaké národné kultúry? Takže tvrdiť, že sú aj iné problémy, to nerieši to, že niečo, že reálne existujúce problémy sa dajú rieč, riešiť. No a dovolte mi teraz povedať niečo k problémom, ktoré sme identifikovali na základe predbežných údajov. Poprvé, dva problémy pre podniky a podnikateľov. Ako iste všetci viete, tak kvôli článku 6.2 rímskeho dohovoru, tak podniky, a hlavne malé a stredné podniky, musia uplatňovať celé spotrebiteľské právo alebo povinné časti. No a to sú len náklady. Pani Wallace hovorila náklady na preklady. Áno, tie sú reálne, ale ešte, ešte vyššie náklady sú náklady na, na právne, e, právne úpravy, pretože treba v zahraničí dodržiavať práva, rovnaká doma treba dodržiavať práva, no, právo. No a to prispieva k hľadaniu e, optimálnych riešení. No a ak sú právne systémy rozdielne, tak treba hľadať, e, treba hľadať iné zmluvné podmienky alebo nové znenie zmluvy a to možno nie je problém pre podnik ako Siemens, ale pre mladé, a malé a stredné podniky to je isté problém. No a britské, britská asociácia malých a stredných podnikov hovorila, že v každej krajine a v každom, na každú krajinu a na každý podnik je to 15 tisíc eur. Pre Siemens, ako som povedal, sú to len drobné, ale 15 tisíc eur na každú krajinu, kde chcete vyvážať alebo byť činný pre malé a stredné podniky, to môže byť skutočne obmedzujúce. No a preto 73 traja z štyroch podnikateľov v Európe e, nie sú činní v zahraničí. No a tieto náklady 60% podnikateľov označuje za hlavnú príčinu. No a No a mnohí tvrdia, že ak by sa zmenili, zmenili právne podmienky, tak by boli činní aj v zahraničí. Avšak to nie je len problém nákladov, ale aj e, vyjadruje, vyjadruje sa to e, v problémoch e, so synergiami. No, vy ste presvedčení o tom, že váš produkt je skutočne dobrý a chcete ho predávať. Predstavte si, že by sa to dalo robiť na základe jednej zmluvy a na základe jednej IT platformy sú tu skutočne, je tu veľký potenciál využitia synergických efektov. No a teraz e, strana spotrebiteľská. My sme vytvorili takú skupinu 100 e, produktov, ktoré sa používajú často, alebo každodenne používajú spotrebitelia. Nuž a urobili sme prieskum, či sú v jednotlivých štátoch dostupné e, na internetovom odpoveď, obchode. No a napríklad na Malte alebo na Cypre, čo sú najmenšie trhy, tak 98, opakujem to, 98 z týchto 100 produktov e, nebolo dostupných lokálne online. No a dalo by sa argumentovať, možno by to bolo správne, pretože to je malý trh a sú tu logistické problémy. Áno, tieto krajiny sú ostrovné krajiny a sú tu e, vysoké náklady na dodávky. Dobre, ale ak sa pozrieme na iné krajiny, ktoré tak tých ďalších 13 krajín stále alebo v 13 krajinách 50, 50 z týchto produktov nie je dostupných eh, lokálne online. No a zapotrebujú, či, eh, či spotrebitelia, ak sa rozhodnú nakúpiť v zahraničí, či sú tam nejaké cenové rozdiely. No a viac v prípade 50 produktov v 10% boli lacnejšie a nižšie ceny. To znamená, že spotrebitelia nedostávajú škálu produktov, ktorú si zaslúžia a tie produkty sú produkty nie sú dostupné tak výhodne, ako by boli, keby fungoval vnútorný trh. No a to nie je uspokojivá situácia. A môže to byť dokonca ešte extrémnejšie opätovne urobili sme, urobili sme pokus eh, s 11 tisícami eh, transakciami eh, v rámci e-commerce. Z týchto 11 tisícov 61% zlyhalo. Nehovorím, že to bolo len kvôli zmluvnému právu, bolo tam viacero dôvod, ale jedna z kategórií, prečo sa nepodarilo vykonať tieto transakcie, bolo odmietnúť, že podnik alebo obchodník odmietol tento predaj. Ehm, Uvedme si ako prípad Lotyšsko a vy chcete kúpiť tovar od e, nemeckého alebo polského e, podniku. No a teda idete, idete na internet a dostanete sa do fázy, kde musíte uviesť svoje, svoje údaje. Vyberiete si štát e, Lotyšsko a zrazu bum, objaví sa na, obravke, na obrazovke nápis, že do Lotyšska nepredávame to nie je uspokojivá situácia. Takže ja teraz tvrdím, že spotrebitelia nemajú možnosť výberu, ktorú si zasluhujú e, za výhodné ceny. No a hlavne malé a stredné podniky, pre nich e, nie je výhodné predávať do iných krajín. No a toto sú problémy, ktoré sa snažíme vyriešiť. No a teraz e, jedna vec, možno o ochrane spotrebiteľa a teraz sa budem hovoriť po nemecky. Pani Regner, takže aké sú výhody pre spotrebiteľov? Nuž, no existuje ich viac a vôbec nechcem hovoriť o tých ekonomických, o ktorých som už hovoril a ktoré sú úplne evidentné. Ale aké sú výhody pre spotrebiteľov z európskeho zmluvného práva? Nuž, no v prvom rade Pozrime sa, aký výsledok bude mať e, smernica o právach spotrebiteľov, ale je jasné, že všetky tie pozitívne ustanovenia pre spotrebiteľov, táto harmonizácia, že toto bude sa musí odrážať v európskom nástroji zmluvného práva. To je po prvé. Po druhé, všetky oblasti, ktoré nie sú harmonizované, všetky nástroje, ktoré sú, minim, sú len do minimálnej miery harmonizované pre všetky tieto oblasti, bude východiskom tá minimálna harmonizácia. A potom e, sa môže v prípade ochrany spotrebiteľa zachádzať ešte ďalej. To znamená, že dosiahneme situáciu, kde tam bude e, tento možný nástroj zmluvného práva a bude to teda zlepšenie pre spotrebiteľov aj správneho hľadiska, teda zlepšenie pre veľkú väčšinu európskych spotrebiteľov v porovnaní s existujúcimi minimálnymi štandardami, v porovnaní s existujúcim národným právom. Ďalšou výhodou To sú práce, ktoré sa momentálne dejú a to sa zaoberá kúpnym právom. Ja som videl, že je tu viacero pozmaňovacích návrhov, ktoré sa zaoberajú digitálnymi produktami k CRD. A toto sú veľmi dôležité pozmaňovacie návrhy k smernici o právach spotrebiteľov. My sme zadali dve štúdie, aby sme zistili, ako to vyzerá pre spotrebiteľov v prípade digitálnych produktov, aké problémy tam existujú a aké opatrenia už boli prijaté v členských štátoch. Zatiaľ ich nie je veľa. Takže naozaj um, si vieme predstaviť, že by sa digitálne produkty eh, mohli eh, tiež eh, dostať pod ten nástroj európskeho zmluvného práva. Teda spotrebitelia by mali možnosť filmy, software, DVDčka nakupovať cezhranične a takýmto spôsobom využívať výhody, ktoré poskytuje spoločný trh aj pokiaľ ide o štandardy ochrany spotrebiteľa. A ešte ďalšia vec, pani Volis hovorila o prístupe k spravodlivosti. No už toto je tiež veľmi vážny problém pre spotrebiteľov. Zástupca spotrebiteľ to spomenul pri tom vypočutí, teda do akej miery sa presadzujú práva spotrebiteľov. Keď sa pozriete na e, pracovný program komisie, tak si všimnete, že paralelne s európskym zmluvným právom navrhujeme aj nejaký spôsob e, riešenia sporov mimosúdne. A tieto dva nástroje by sme mohli nejako spojiť. Tento nástroj by tiež mohol byť možnosťou, teda prístup k mediácii, ktorá by bola jednoduchá, lacná a bolo by to hlavne v prípade elektronického obchodu, v prípade obchodov online. No a takto by, sa do, by sme dokázali vyriešiť e, väčšinu e, sporov medzi fyzickými a právnickými osobami bez toho, aby sa vôbec dostali na súd. Otázka common law, teda britského právneho systému. No už common law sa odráža naozaj adekvátne vo všetkých prácach Európskej komisie. Pani Volis o tom už hovorila. Naša expertná skupina, ktorá realizovala štúdiu realizovateľnosti, pokiaľ ide o tento voliteľný nástroj. Aj francúzske, aj britské právo sú tam zastúpené. Sú práve tie dva systémy, ktoré sú najlepšie zastúpené. A po druhé, a to je ešte oveľa dôležitejší argument. Priznávam, absolútne priznávam, že zvykové právo, common law, je exportným artiklom, ale kam ho budeme vyvážať? Tento exportný artikel, keď použijeme príklad so Siemensom, keď Siemens predá jadrovú elektrárne do Saudskej Arábie, bude to podľa zvykového práva? Áno, zvykové právo tam bude mať svoju úlohu, ale zvykové právo si asi nevyberie dánsky malý podnik, ktorý, bude, ktorý predá tovar niekomu do severného Nemecka. Ak si môže niekto zvoliť, a je to britský malý podnik a druhá malá firma je francúzska, tak si zvolia niečo iné. Kontinentálne malé podniky si asi nezvolia zvykové právo. právo. Zvykové právo ako také, keď sa pozrieme na jeho obsah, je veľmi zaujímavé, ako to už potvrdili aj súdne systémy v Británii, je systémom, adekvátnym pre vysokorizikové transakcie vysokej finančnej hodnoty. Pre takéto transakcie svoju hodnotu bude mať aj naďalej, pretože tu ide o veľké medzinárodné transakcie, ktoré sa konajú väčšinou mimo EÚ, predávajú sa do krajín e, mimo EÚ a nerobia sa medzi malými podnikmi v rámci Európy. Zvykové právo nie je nič, čoho by sa bolo treba obávať. Je to zadefinované a výhodné pre veľké firmy a medzinárodný obchod. Ale veľmi hodnotný prínos pri cezhraničných transakciách môže prísť, ak by takýto nástroj bol voliteľný. A teraz sa chcem vyjadriť k správaniu sa spotrebiteľov. Samozrejme, že sú aj iné parametre, než len právne nástroje, ktorým sa spotrebiteľi tešia už teraz. Samozrejme, je tu dôvera v značku, potom je tu cena a potom je tu kvalita. Náš argument spočíva v tom, že spotrebiteľ by mal mať možnosť voľby. Mal by mať možnosť voľby porovnať si všetky konkurenčné parametre, všetky tieto konkurenčné parametre a takto využiť spoločný interný európsky trh a na ňom si vybrať za konkurencieschopnú cenu tovar, ktorý chce. To je všetko. Ďakujem za pozornosť, pán predseda. Ďakujem pekne. Komisii diskusia bude pokračovať. Kolegyňa Volis pripraví návrh správy. Takže k tej téme sa ešte vrátime. Teraz ale poďme hlasovať. Nestíhame to poriadne. Takže ideme k bodu kolegu Cvievku. Pán Cvievka, chcete sa k tomu ešte vyjadriť, alebo môžeme rovno hlasovať? Nech sa páči. Krótko, ponieważ e, mamy już lekkie... Ďakujem za slovo, pán predseda. Stručne sa vyjadrím, ak dovolíte, pretože sme trošku pozadu za časovým harmonogramom. podporila by som kolegov, ktorí hovoria o tom, že treba vložiť úsilia do skoncipovania záverečnej správy, v ktorej, ako ste si iste vedomí, po konzultačnom postupe aj vďaka rade, ktorý vytýčil správnu cestu, sa budú odrážať tieto názory. Ešte nás čakajú ďalšie stretnutia a pripomienky parlamentu, ktoré budú zapracované do záverečného dokumentu, ale dúfam, že zajtra budeme schopní správu odhlasovať a počas schôdze Koreperu sa už naše pripomienky zvažovali. Je to zrejme potrebné povedať, že rozsah e, tohto právneho nariadenia je dosť obmedzený, dosť úzky a rozširovať sa nebude, pretože členské štáty, ktoré rozhodujú o spolupráci, sa rozhodli právne upraviť len túto úzku záležitosť, takže veci, ktoré sa týkajú rodičovskej starostlivosti, mena a majetku sa vylúčili z tohto rozsahu. A budem hovoriť o pozmeňujúcom návrhu z výboru LIBE, pretože tam sme viedli veľmi zaujímavú širokú debatu na workshope v útorok, kde sme mali možnosť a jasne sa tam povedalo, že vzťah partnerov a kontrakty, zmluvy medzi partnermi, toto by sa malo právne upraviť inou legislatívou, pretože nemôžeme pridať ďalšiu právnu normu k niečomu, čo je zamerané na niečo úplne iné. Hlasujme, prosím. Ďakujem, za, že ste si ma vypočuli. Good, Dank, Ďakujem pekne, pán kolega. Takže ideme hlasovať. Začíname kompromisom 13. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Nebudem vás vyzývať, aby ste hlasovali, aby, ste sa, aby, teraz, sa, hlas, aby teraz dvíhali ruky tí, čo sa zdržujú hlasovania. Budeme hlasovať len za a proti. máme pred sebou veľmi dlhé hlasovanie. Takže návrh 47. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. Jedenáctka. Libe, kto je za, kto je proti, zamietnuté. Návrh 8 FAM, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, teda zamietnuté. 22 spravodajcu, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 48 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 23, kto je za, proti, prijaté. Kompromis 14 za, proti, prijaté. Kompromis 15 za, proti, prijaté. Kompromis 16 za, proti, prijaté. 49 za, proti, zamietnuté. 25 za, proti, prijaté. 12 za. 12 odpadá, takže 26 za. Proti. Prijaté 13. Tiež odpadá. 27 za. Proti. Prijaté. Kompromis 17 za. Proti. Prijaté 14 líbe. Odpadá. 15 líbe tiež odpadá. Kompromis 18 za, proti, prijatý. 28 odpadá, 50 tiež, 16 tiež, 29 stiahnutý, kompromis 19 za, proti, prijatý. 17 libe, aj to odpada. Takže kompromis 20, kompromis 20 za, proti, prijatý. Líbe 19, odpadá. 21, kto je za, kto proti, kto bol prijatý. 22, kompromis za, proti, prijatý. 20, líbe. 21, všetky odpadajú? Takže 23 za. Kompromis. Všetky líbe odpadajú. Takže kompromis 23. Hlasujeme o kompromise 23. Za. Proti. Prijatý. Kompromis 24 za. Proti. Prijatý. 51 za, proti, zamietnutý. 52 za, proti, zamietnutý. 11 fam za, proti, zamietnutý. Kompromis 25 za, proti, prijatý. Kompromis 26 za, proti, prijatý. Kompromis 27 za, Ešte raz, kto je za? Proti? Prijatý 28 za. Proti? Prijatý 29 za. Proti? Prijatý 38, kto je za? Proti? Prijatý kompromis 30 za. Proti? Prijatý 39 za. Proti? Prijatý 40 za proti, prijatý 41 za, proti, prijatý kompromis 31 za, proti, prijatý 43 za, proti, prijatý dvojka za, proti, prijatý trojka za, proti, prijatý jednotka FEM za, proti, tuším zamietnutý. Kompromis 1 za, proti, prijatý. 5 za, proti, prijatý. Kompromis 2 za, proti, prijatý. Libe 1 za, proti, zamietnutý. Kompromis 3 za, proti, prijatý. Sedmička za, proti, prijatý. 8 za, proti, prijatý. 9 za, proti, prijatý. 10 za, proti, prijatý. Dvojka líbe za, proti, zamietnutý. 12 za, proti, prijatý. liba 3 za, proti, zamietnutý. Kompromis 4 za, proti, prijatý. 4 Libe odpada, 13 za, proti, prijatý. 5 Libe tiež odpadá, 46 a 2 FAM za, proti, ešte raz, kto je za? Kto je proti? Už to bolo jasné, prijaté. Kompromis 5, za, proti, prijatý 6 líbe, nie. Kompromis 6 za, proti, prijatý Kompromis 7 za, proti, prijatý. 15 za, proti, prijatý. Kom- kompromis 8 za, proti, prijatý. Kompromis 9 za, proti, prijatý. 17 za, proti, prijatý. 6 FAM za, proti, <laughs> veľká väčšina proti, zamietnuté, 18 za, proti, prijatý, kompromis 10 za, proti, prijatý, kompromis 11 za, proti, prijatý. Kompromis 12 za, proti, prijatý. 20 za, proti, prijatý 1 za, proti, prijatý 44 za, proti, prijatý správa v pozmanenom znení za. Zrátame to proti, Nikto nie je proti? Zdržal sa niekto, prosím? Nikto, takže jednomyselne prijaté. Legislatívne uznesenie za? Proti? Zdržal sa niekto? Rovnako prijaté. Blahoželám kolegovi Zvievkovi. Tak to by sme mali. Teraz mali technický problém. Pán Batisteli tu už je, ale navrhujem, aby sme napriek tomu vybavili správu pána Maštálku, potom bude Batisteli a potom zvyšné dva body, ak budeme mať čas. Súhlasíte? Takže kolega Maštálka, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, budú veľmi stru... Ďakujem, pán predseda, budem veľmi stručný. V oblasti kodifikácie sa konala pracovná schôdzka troch právnych služieb parlamentu, rady a komisie a na tomto stretnutí sa analyzoval celý návrh kodifikácie smernice 78 55 lomeno TEC z roku 1978 o možnosti zlúčenia a splynutia akciových spoločností a spoločnosti s ručením obmedzeným a 12. novembra tohto roku dala k dispozícii vyjadrenie, že tento návrh je čistou kodifikáciou súčasných právnych textov bez akéhokoľvek zásahu do ich podstaty. Preto navrhujem, aby sme tento návrh schválili, ak teda nie sú z, zo strany právnej služby nejaké otázky alebo by chceli niečo dodať. Ďakujem za slovo. Äh, to asi nebude potrebné. Je to zrejme skoordinované so spravodajcom. Dobre, nikto sa nehlasí o slovo, takže to potvrdzujeme. Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Nikto. Blahoželám kolegovi Maštálkovi. Výborne. A teraz tu vítam v našich radoch pána Benoa Patisteliho, ktorý je predsedom Európskeho patentového úradu. Zaoberáme sa veľmi intenzívne otázkami patentov, preto nás teší vaša prítomnosť. Navrhujem, aby ste začali hneď. Povedzte nám možno niečo o tom, čo by ste si vyželali od nás a potom sa budú môcť vyjadriť a opýtať kolegovia. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Dobré popoludne všetkým prítomným. Som veľmi rád, že mám šancu sa k vám dnes prihovoriť a preto vám si dovolím pripomenúť, že Európsky patentový úrad, čo je to, si vám dovolím pripomenúť a poviem vám, o čom by malo byť e, napredovanie v harmonizácii, v efektívnej harmonizácii, ktoré by sme sa snažili dosiahnuť a potom budem hovoriť o úlohe Európy, ktorá by mala byť e, celosvetovým aktérom a hráčom na tomto poli. Veľmi rád odpoviem na prípadné otázky. Predovšetkým by som si dovolil vám pripomenúť, že patenty sú zaujímavé nielen preto, že existujú, ale preto, že to je istý právny nástroj mimoriadne užitočný pre hospodárstvo. Treba pamätať na hospodárskú užitočnosť patentov. To by mala, mala byť akousi červenou niťou môjho prejavu. Patenty sú veľmi užitočné, pretože chránia a podporujú inováciu a tiež, a to je tiež rovnako dôležité, pre nás všetkých distribujú informácie technického charakteru a uľahčujú šírenie týchto informácií. Preto treba vyvážiť záujmy držiteľa patentu a záujmy širšej spoločnosti, ktoré nie sú obmedzené len na používateľov patentov, ale na širšiu spoločnosť ako takú. Európsky patentový úrad je medzinárodnou organizáciou, ktorá bola vytvorená pred 35 rokmi na základe zmluvy. Je to Európsky dohovor o patentoch, kde sa zúčastnilo 7 členských štátov. Teraz už máme 38 členských štátov. Je to 27 členských štátov EÚ plus 11 ďalších Turecko, Švajčiarsko, Norsko, Island a tak ďalej. Takže sme naozaj Európou vo širšom zmysle tohto slova. Zanadpisné rozšírenie sa už je samé o sebe dôkazom úspešnosti fungovania Európskeho patentového úradu, ktorý sa vníma ako užitočná inštitúcia. V súčasnosti zamestnávame 7 tisíc ľudí, z toho 4 tisíc technických, inžinierských pracovníkov, ktorí sú skutočne erudovaní, vyškolení odborníci. Máme dve pracoviska, ehm, šéfstvo je v Mníchove a máme ďalšie úrady v Mníchove, v Bruseli a v Hagu. Mm, celkový rozpočet na rok je miliarda 600 miliónov eur sme financovaní poplatkami používateľov patentov, nemáme žiadne verejné zdroje, nikto nás neživí z verejných prostriedkov, ani z národných, ani z európskych. Čo sa týka obsahu našich aktivít, dostávame 212 tisíc žiadostí o registráciu patentov ročne a 55 tisíc patentov je roč, ročne schválených, 52 tisíc patentov. Tieto čísla sa v roku 2009 trošku zmenili pre hospodárskú krízu, kedy sa zvýšil počet prihlášok, až v roku 2010, kde sme o 5 viac prihlášok dostali v porovnaní s tým istým obdobím minulého roka. Možno je dôležité spomenúť, že pri postupe, ktorým sa udeli patent, je niekoľko fáz. Prvou fázou je výskum. Výskum je veľmi dôležitou fázou, pretože to nám práve umožňuje usúdiť, či je tento vynález nový alebo či ani nie. Preto preskumávame všetky dostupné databázy, výskumné informácie a zistujeme vo všeobecnosti, aký je stav vývoja v danom odvetví, v danom sektore toto vlastne je práca, gro práce, ktorú robí Európsky patentový úrad. Potom poskytneme písomné vyjadrenie k príslušnému patentu a potom beží 6-mesačné obdobie, kedy musí žiadateľ o patent čakať. Podľa nás je toto 6-mesačné obdobie veľmi dôležité, pretože nám to umožňuje čas naozaj dôkladne preskúmať vec, ale zároveň by sme mali aj my dodržiavať tento 6-mesačný nulahotu a nepredlžovať ju, lebo aj čakateľ na patent by mal mať v rozumnom časovom rámci právo dostať odpoveď. To je vlastne gro toho, čo robíme a kým sme. Mm, samozrejme by sme mali pracovať efektívnejšie, máme rezervy interne aj externe. E, v rámci Európskeho patentového úradu čelíme rôznym výzvam. Pokúšame sa samozrejme zlepšovať kvalitu patentov, ktoré schvaľujeme a na to aplikujeme kritéria umožnenia patentu čo najprísnejšie, pretože iba toto zaručuje kvalitu výsledného schváleného patentu. Hovoríme o hospodárskej hodnote patentu, e, ktorú neskúmame až tak podrobne my ako ju skúmajú podnikatelia a podniky. Našou hlavnou prácou nie je hospodársky význam, skôr právny názor, ktorý je odôvodnený a opodstatnený na tento patent. V z tisíc patentov sa e, niektoré napádajú na súde. V Amerike až 10 patentov, ktoré sú vydané, potom niekto na súde napadne čo vám ukazuje rozdiel v kvalite práce nás a amerických kolegov. Isté sa dá predpokladať, že potrebujeme erudovaných odborníkov. Povedal som, že máme 4 tisíc eh, technicky orientovaných expertov, od inžiniersky vzdelaných ľudí, ktorí hovoria viacerými jazykmi, najmä francúzštinou, angličtinou a nemčinou, čo sú naše hlavné používané jazyky. A ľudia môžu týmito jazykmi hovoriť podľa ľubovôle jedným z nich. To nám umožňuje efektívne, čo najefektívnejšie spracovať našu agendu a takisto využívame ďalšie nástroje, napríklad informačné technológie. Skutočne máme vysokokvalitné databázy k dispozícii, ktoré sa mm, nazýva Aspasnet, ktorý v sebe obsahuje vyše milióna dokumentov a ďalej máme rôzne výskumné mechanizmy nastavené, ktoré tiež využívajú informačné technológie, takže kvalita je z tohto hľadiska našou najvyššou metou a využívajú na ňu všetky nástroje, ktoré máme. Ďalej chcem hovoriť o znižovaní nákladov. Miliarda 600 tisíc eur je náš rozpočet, čiže nejde tu o otázku zvyšovania, nekonečného zvyšovania príspevkov, pretože už teraz je to dosť vysoké číslo. Nebolo by to hospodársky odôvodnené ešte sa snažiť zvýšiť príspevky, pretože potom by sa patenty pre podniky ešte viac v Európe predražili. Celkovo by sme sa mali snažiť skôr skonsolidovať naše financie a nie zvyšovať rozpočet. Máme mnohé riešenia, ako toto dosiahnuť. Nie je tu jediné zázračné riešenie, ale mnohé riešenia, ktoré väčšinou zahrňajú zvyšovanie efektívnosti a takto sa snažíme vec aj riešiť. Čo sa týka externých víziev, európsky systém patentovej ochrany nie je až tak e, ideálne vyvážený v súčasnosti. Je tu centralizovaný systém, ktorý vydáva povolenia na patenty alebo schváľuje patenty. Takéto patenty teoreticky sú platné vo všetkých členských štátoch EÚ a držiteľ patentu stačí len, aby vymenoval krajiny, v ktorých chce, aby jeho patent sa ujal alebo platil, bol právne v poriadku. Ale ako náhle sa raz patent schváli a vydá, automaticky sa stáva aj medzinárodne platným patentom. Takže hoci sa spravuje národnou legislatívou takýto patent, keď je napadnutý na súde, spada pod medzinárodné právo. To je ten paradox. Predstavte si, že je tu patent, ktorý je vydaný na základe istého procedurálneho postupu a schválený, ale potom už keď je raz schválený a niekto napadne tento patent, je potrebné rozbehnúť e, procedurálne postupy vo všetkých, člens- vo všetkých štátoch, ktorých tento patent je právne platný. Je to mrhanie časom aj peniazmi a môžu byť dokonca aj protirečivé právne verdikty. A takéto, čo si sa aj v minulosti stalo, pretože rôzne jurisdikcie vydali iné verdikty. My v Európskom patentovom úrade sme skutočne za zostavenie celoeurópskych podmienok na patenty. Chceli by sme mať centralizovaný právny systém na uznávanie patentov. To by nám umožnilo zabezpečiť, že existuje iba jeden systém a postup na vydanie patentu a iba jeden systém, ktorým sa potom riadi fungovanie patentu v praxi a ktorým sa riadia aj prípadné konflikty a napadnutie patentu na súde. Komisia, Rada a Parlament by teda sa mali zapojiť do vypracovania takéto celoeurópskej normy, ale aj my by sme sa chceli zapojiť. V súčasnosti leží na stole návrh rady, v ktorom sa hovorí o budúcom celoeurópskom patente, ktorý by mal vydávať náš úrad podľa Európskeho dohovoru o patentoch. V súčasnom návrhu rady táto logika zachádza naozaj dosť ďaleko, pretože Všetky predložené žiadosti o patenty sa budú riešiť tým istým spôsobom, či už pôjde o európsky patent alebo nie. Proces bude presne rovnaký. Keď sa patent schváli, až v tejto fáze si príslušná osoba môže vybrať, či chce, aby mal európsky patent alebo patent iného typu, ktorý je zadefinovaný v tomto dohovore. Sú tu rozdiely, pretože európsky patent to znamená, že bude platný vo všetkých členských štátoch EÚ a že bude ho treba nevalidovať jednotlivými jurisdikciami, ale automaticky získava platnosť vo všetkých členských štátoch EÚ. Toto tento celoeurópsky patent bude nevyhnutné naozaj priviesť do praxe, pretože by to bolo prínosom pre podniky a podnikanie, ale musíme e, dbať aj na náklady. Sú tu aj problémy s prekladom do rozličných jazykov, to je samozrejme, pretože každý si e, musí byť schopný prečítať, o čom tento patent je, inak je nemožné využívať ho. Takisto musíme zaručiť voľbu medzi rozličnými spôsobmi ochrany, patentovej ochrany z odborného hľadiska pre uľahčenie celej veci vyvíjame automatický prekladový program, o prekladač. Iste viete, že už existujú technológie, ktoré prekladajú dokumenty automaticky. Dič, riche et varié. A tieto nástroje, ktoré máme k dispozícii, majú za sebou obrovský potenciál. Vychádzajú zo širokej lingvistickej základne. A máme tisícky, skutočne tisícky patentov, ktoré boli za tie roky poprekladané a z tejto databázy čerpáme pri ďalších prekladoch. Do estončiny, do bulharčiny, do rumunčiny už bolo preložených veľa patentov a my si vyberáme aj e, patentový jazyk v angličtine a všetky tieto záležitosti vkladáme do istej databázy a konečným, konečnom dôsledku sa možno týmto automatickým prekladačom podarí aspoň základné posolstvo patentu pretlmočiť automaticky pre záujemcov. Podpísali sme partnerskú dohodu s tými najväčšími podnikmi, ktoré majú najlepšie dostupné technológie na trhu, napríklad Google. Nie je to e, výhradné partnerstvo, to treba dodať. Je to partnerstvo, ktoré má za cieľ vytvoriť prekladač, ktorý bude cieľov, zacielený iba na jazyk patentov. Tento prekladač sa potom bude zdarma na googlovským spôsobom poskytovať spotrebiteľom, aj na našej stránke bude k dispozícii a výskumníci, študenti, malé a stredné podniky budú schopní, schopné využiť tento automatický prekladač zdarma a preskúmať si všetky vydané patenty. Samozrejme, že v Európskej únii prebieha diskusia o takomto európskom, celoeurópskom patente a jeho automatických prekladoch do jazykov EÚ. skúma sa, že či sa nakoniec v konečnom dôsledku všetko bude musieť aj tak prekladať do angličtiny o 2 o 3 roky, alebo do nemčiny, do francúzštiny, neskôr po anglickom preklade, takže toto je ďalšia cesta. Ja som vám k dispozícii, ak máte po prezentácii ešte ďalšie otázky, poprosím vás, položte ich. Pokračujem teraz v prezentácii. Výzvy, ktorým čelíme, súvisia aj k uľahčeniu používania európskeho patentu malými a strednými podnikmi. Európsky patent sa dostatočne nevyužíva. V súčasnosti len veľmi málo malých a stredných podnikov siaha po celoeurópskom patente a preto im treba istým spôsobom sprístupniť, uľahčiť prístup. To sa týka aj finančných e, sadzieb, aj ďalších špecifických opatrení. Pozrime sa na Francúzsko. Prezident Európskeho Predtým, než som bol prezidentom Európskeho patentového úradu, som bol prezidentom organizácie na ochranu duševného vlastníctva vo Francúzsku, kde sme ponúkali 50-percentnú zľavu malým a stredným podnikom za využitie produktov. To bol istý signál, ktorý sme vysielali malým a stredným podnikom, že im chceme pomáhať, podporovať ich. Chcel by som poukázať na to, že sa snažíme preskúmať všetky nové spôsoby pri vytváraní nových politík, všetky možné, ktoré by mohli pomôcť malým a stredným podnikom. Treba si uvedomiť, že vďaka Európskemu patentovému úradu Máme spoločný celoeurópsky úrad, kde je zhromaždená erudícia, odborníci, a týmto môžeme veľmi silne hrať na celoeurópskom trhu, čo sa týka patentov. Naozaj máme veľké slovo, ľudia nás počúvajú, náš názor je braný do úvahy. Keď sme vytvorili elektronické nástroje, stali sa celosvetovým štandardom na trhu. Vyše 40 podobných e, patentových úradov na svete používajú presne ten istý výskumný postup vo fáze výskumu patentu, ktorý sme vyvinuli my, Číňania, Kanadiania, Brazílci toto len ukazuje rôznorodosť krajín, ktorí prevzali európsky patentový systém skúmania fázy e, po podaní prihláške. Američania, Japonci aj Európania takisto Korea a Čína sú našimi významnými sparing partnermi počúvame pozorne, čo sa deje, aby sme využili synergický efekt. Napríklad americký patentový úrad prevzal našu klasifikačnú sústavu, presvedčili sme ich, že ju máme najlepšiu a oni prijali naše argumenty. Treba klasifikovať podľa technológií, čo je veľmi komplikovaná štruktúra. Týka sa to niečoho ako kódov pri clách. Je tam 160 tisíc rozličných kódov len v Európe a americkí kolegovia e, si naozaj uvedomili, že keď preberú náš systém, urýchli tu to technologický postup vo svete, lebo je to lepšie, ako keby si vyvíjali vlastný osobitý systém kódov. Takže sme sa rozhodli pre takýto spoločný projekt. Ďalší spoločný projekt je vylepšenie tohto systému, ktorý sa bude spol- vy- nazývať celosvetový klasifikačný systém. Prispievajú do ňoho aj Američania, ale základ bude stále ten náš európsky. Stávame sa postupne medzinárodným hráčom, odstraňujeme obmedzenosť uplatnenia patentov a myslím si, že ľudia niekedy musia čakať pridlho na vyjadrenia, ale treba ľudí aktivizovať, aby sa venovali pripomienkovým konaniam, aby vymieniali si informácie, aby sa študovali štatistiky a údaje, aby sme čo najpresnejšie a najlepšie vydávali naše verdikty. Náš úrad, Európsky patentový úrad, sa zaoberá aj veľmi citlivou vecou a to sú zelené technológie. Práve sme vydali štúdiu, bol som vo výbore Envy prezentovať pred pár kolegami túto vec s vašim kolegom poslancov. Samozrejme, že to nerobíme sami. Máme partnerov, napríklad program OSN pre životné prostredie, alebo ďalšie mimovládne organizácie špecializujúce sa na trvalo udržateľný rozvoj. Títo traja hlavní partnery spolupracujú pri vývoji zelených technológií a zistili sme, že mnohé takéto zelené technológie majú pod kontrolou veľké rozvíjajúce sa ekonomiky. Brazília, Čína, India. Je to ako keby technológia, ktorú majú uh, oni, ako pionieri ju vyvinuli napríklad v súvislosti s, ropno, s ropou alebo slnečnou energiou. Nechcel som povedať ropa, os, opravuje sa rečník, slnečná a veterná energia. O to šlo. Takže treba zabezpečiť aj, aby sme spolupracovali s týmito e, rýchlo sa rozvíjajúcimi hospodárstvami. Nemôžeme sedieť na informáciách, ktoré sme dostali a nepustiť ich ďalej. Treba ich pustiť do obehu. Potom tu máme smernicu o biotechnológiách, do ktorej sme prispeli ako Európsky patentový úrad svojou erudíciou Blížim sa k záveru svojho prejavu, pán predseda, a chcem povedať, že náš úrad za ostatné roky bol schopný vytvoriť e, špecifikovanú, špeciálnu kapacitu zacielenú na patenty a sme v európskom rámci úspešným príbehom a zároveň sa stávame medzinárodným hráčom, ktorého mienka je dôležitá a má svoju váhu aj v podnikateľskom sektore. Keď sa nám podarí dosiahnuť situáciu, že podniky začnú aj aplikovať metodiky, ktoré im ponúkame, uľahčí to podnikom mať chránené svoje patentové technológie. Budeme pokračovať ďalej na tejto ceste a dúfame, že systém ochrany patentov v Európe ktorý sa teraz opiera iba jeden pilier, a to centralizovaný celoeurópsky úrad, sa bude v budúcnosti tešiť podpore druhého piliera, ktorým bude efektívny právny rámec, ktorý bude lepšie chrániť patenty a vynálezy. Ďakujem pekne, nech sa páči otázky. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím, že my si veľmi vážime, že Európsky patentový úrad e, v týchto otázkach e, sa angažuje aj v rámci našich aktivít, pretože skutočne mnohí z nás sú odkázaní na vašu odbornosť. Zamýšľame sa tu už dlhé roky nad, nad e, ako koncepciou, a, a totiž, že nejakú samostatnú inštitúciu, samostatné inštitúcie dáme úlohy, ktoré vyplývajú z legislatívy EÚ. To je veľmi E, zaujímavá situácia. Už v roku 2001 komisár Bolkenstein navrhol, navrhol koncepciu jednotného európskeho patentu, ktorý bola spravodajkynia kolegia Palacio. No a on teda predložil návrh a dnes mnohé prvky z neho sa objavujú v diskusiách rady, ale viete, aká je dnes situácia. Na rade e, sa dnes intenzívne hovorí o regulácii jazykov, čo súvisí s čo súvisí s nákladmi, tiež sa venujú malým a stredným podnikom. No a hovorí sa tiež o posilnenej spolupráci, takže budeme musieť počkať, čo sa stane. No a čo sa týka nariadenia, tak parlament už v rámci tohto legislatívneho obdobia povedal, že sme ochotní na základe dohody z rady počas švedského predsedníctva pokračovať e, v tejto činnosti, aj keď musíme čakať na konkrétny návrh, či už to bude spoločné stanovisko rady alebo e, stanovisko komisie. No a to bude znamenať pre nás, že môžeme začať konať. No a samozrejme e, uvidíme, ako sa s problematikou vyrovná ešte Európsky súdny dvor myslím, že minimálne v súde eh, poslednej inštancie potrebujeme nejakú európsku harmonizáciu. No a keď už som hovoril o Palacio, eh, kolegyni, a čo sa hovorí už aj v jej, v jej návrhu, eh, potrebujeme decentrálny systém centrálnych rozhodnutí mm, na úrovni druhej inštancie v Európe. Keď to, bude môcť, keď to budú môcť využívať malé a stredné podniky, tak to ešte pomôže. No a to sú otázky, s ktorými sa európsky zákonodarcovia zaoberajú od roku 2002. Zatiaľ sme nedospeli k žiadnemu výsledku, avšak a treba povedať, že táto diskusia už má za sebou aj horšie fázy. A už vidíme to svetlo na konci tunela, však ten tunel je veľmi dlhý a svetlo veľmi slabé, no ale e, myslím, že na konci sa nám podarí dosiahnuť nejaké riešenie, e, pretože od roku 1992 máme vnútorný trh, ale v oblasti dušeného vlastníctva a patentov ešte stále e, nemáme žiadnu európske, žiadne európske riešenie. Takže toľko z mojej strany. No a teraz e, kolegyne, kolegovia, a ako prvý kolega budú. Dobre. Ďakujem veľmi pekne. Súhlasím s tým, že isté dobré mať špecializovaný súd v rámci Európskeho dvora, ktorý by sa zaoberal osobitne otázkami Európskeho patentu. Áno, ja som iste za vznik takéhoto projektu, to je určite nevyhnutné. Ja chcem vám zopakovať, že v tejto chvíli funguje systém, ktorý nie je úplne kompletný nejaký jednotný patent, ktorý by bol platný vo všetkých krajinách EÚ a všetkých ostatných krajinách, ktoré patria do systému. ako som povedal, platia národné legislatívy, národné zákony a treba tiež zlepšiť fungovanie vnútorného trhu. Napríklad eh, pirátske výrobky, kde sa patent narúša, tak niektoré krajiny si myslia, že sa tento takéto výrobky objavia len v niektorých krajinách. Na takto je fragmentovaný vnútorný trh. Problém súdu v tomto prípade spočíva v tom, že musí zvážiť všetky technické aspekty, pretože v patentových sporoch sa jedná o veľmi zložité situácie. Takže technické, súdne, právne záležitosti a rovnako treba zvážiť blízko spôsobenia malého alebo stredného podniku. Je dôležité, aby e, podnikatelia mali priamy a čo najkračší prístup na súd. Na Rade ministrov treba vypracovať takýto návrh, predložiť ho tak, aby vznikol súd, ktorý bude decentralizovaný a bude fungovať v každom členskom štáte a tiež potrebujeme jednotné pravidlá, ktoré budú decentralizované. Bude to európska jurisdikcia, bude existovať jeden systém, ktorý bude mať na starosti zjednotenie príslušnosti. No a čo sa týka podnikov, tak malé a stredné podniky žiadajú prijatie rozhodnutia a preto si myslím, že je nevyhnutné tak aj urobiť. Za prvé, nemáme nejak veľmi veľa inovácií na súde. Musím vás upozorniť, že Európsky súdny dvor bol vytvorený preto, aby sa zaoberal verejnými prípadmi a verejným právom. No a keď sa pozrieme, ako spolupracujú jednotlivé Európske agentúry a ich zamestnanci, treba vytvoriť špecializovaný súd, ktorý bude riešiť spory medzi súkromnými stranami. Dôležité teda je, aby to súd pochopil, že je to dôležité z kvalitatívneho hľadiska, no a dúfam, že to bude aj možné v rámci zmluvy a v rámci pravidel Európskej únie. Nesmieme si nič nahovárať a musíme, alebo potrebujeme, ak teda nie je jednotná jurisdikcia v rámci spoločenstva, tak sa to bude robiť mimo. Dobre, teraz kolega Engström. Ďakujem pekne. Pán Batistali, vy ste hovorili o otázkach kvality patentov to je samozrejme veľmi dôležitá oblasť, hlavne čo sa týka patentov na software. Ale vo všeobecnosti, ako som už povedal, je to dôležité. Vy ste tiež hovorili o tom, že vy ste financovaní z poplatkov na 100%, a to znamená obnoviteľnosť poplatkov, pretože tie na aplikačné náklady alebo mm, s tým je, spojených, s tým je spojená e, veľká pracovná záťaž, avšak obnova patentov a poplatky za ňu a e, tie sú dôležité mm, a nevyžadujú si až toľko práce. Nevy, nemyslíte, alebo nevnímate to ako problém, že tento systém financovania máte nejaký hospodársky alebo finančný stimul znižovať štandardy tento, tento stimul je už súčasťou štruktúry. Vnímate to vy ako problém? Ďakujem za túto otázku. Je skutočne veľmi zásadná. No a niekoľko pripomienok. V prvom rade všetky úrady, patentové úrady na svete sú financované rovnakým spôsobom. Jedinou alternatívou by bolo E, prostriedky zo štátnych rozpočtov. Mali by platiť e, občania namiesto užívateľov, žiadateľov o patent. Všetky krajiny na svete si zvolili možnosť, že platia žiadatelia. A samozrejme, treba nájsť nejakú zlatú strednú cestu a rovnováhu medzi tým, čo sa platí počas procesu pridelovania patentu. Je, sú poplatky pred a po udelení, ako sú napríklad tie poplatky za obnovenie patentovej ochrany. No a všetky úrady na svete majú rovnaký systém. Konkrétne my zaistujeme, že prístup pre malé a stredné podniky aj uľahčuje a preto sa uplatňuje rovnaký systém. No a tento poplatok financovaný sa ročných poplatkov patentov, ktoré sú priznané. No a ja myslím, že výhody tohto sú pomerne jasné. Patenty, ktoré sú na trhu úspešné, tak tie prispievajú e, k financovaniu, k inováciám, k prístupu vedcov a malých a stredných podnikov. Ak patent nie je úspešný, tak môžete kedykoľvek prestať platiť tie ročné poplatky a patent bude verejne prístupný. Ak je patent úspešný a, a podnik platí stovky alebo tisícky eur, ak dosahuje miliónové výsledky, tak to nie je problém. Takže toľko ku globálnej rovnováhe financovania. No a ďalej Európsky patentový úrad. E, či nechceme mať patenty všade, pretože to e, prinesie viac zdrojov. No už to nie je naša stratégia. Pred troma rokmi sme spustili stratégiu zvyšovania latky a to znamená, že prísnejšie uplatňujeme kritéria udelovania patentov. Takže keď tu sme spustili tú stratégiu, e, tak počet vydaných patentov sa znížil pred dvoma, tromi rokmi 50 žiadosti bolo úspešných. No a táto úroveň teraz klesla na 42%, čiže 7 z 10 žiadostí nie je uznaných. No a po poslednej správe, ktorá hovorila po, teda po tej poslednej správe, kde tvrdíme, že tá inovácia nie je eh, žiadnou novinkou. Takže my sa snažíme zaručiť čo najvyššiu mieru kvalitu, kvality. Takže pre nás to nie je nejaký finančný stimul, práve naopak. Bez rozpočtových prostriedkov dokážeme zaistiť veľmi prísne štandardy. Ďakujem pekne. Pán predseda, teraz kolega Zvievka. No, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán predseda, za vašu prezentáciu. No, ja som hrdý na to, že v EÚ platia také prísne štandardy a také vysoké, vysoká úroveň kvality a platia tu štandardy, ktoré používajú aj USA. A rovnako kvalita európskych patentov je veľmi zaujímavá v porovnaní s tým, čo ste povedali o situácii v USA, kde je 10 krát viac súdnych sporov ako v Európe. No ale chcel by som prejsť k nákladom a poplatkom a pozrieť sa na to trochu z iného uhla. Vieme, že náklady odrádzajú malé stredné podniky, aby podávali žiadosti o patent. Ja viem, že vy poznáte výskum veľmi dobre, ale Európska komisia eh, predložila členským štátom otázku eh, o počte podaných žiadostí o patent a na patentovú ochranu. A ja som, ja musím o Polsku povedať, že ja som sklamaný, eh, že je to jednociferné číslo v Európe menej ako 10. Takže je to oveľa menej, ako si dokážete vôbec predstaviť. A myslím, že jeden z dôvodov sú náklady. Ja chápem, že vysoká kvalita si vyžaduje aj vysoké náklady. Vy ste hovorili o tom, že vy nechcete zvyšovať poplatky, ale chcete zlepšiť vašu efektivitu. Ale samozrejme, zariadenia sú náročné a nákladné. Mňa len zaujíma, či tam je nejaký priamy vzťah medzi kvalitou, vysoká kvalita európskeho patentu v porovnaní s USA, či výsledkom je 10-násobne vyššie, sú 10-násobne vyššie náklady, alebo či je situácia iná. Ja som za európsku reguláciu patentov. A prekvapujú ma e, jazyko alebo diskusie o jazykoch na rade. Už dávno sme to mali skončiť. Bohužiaľ, Polsko tiež prispelo k neúspechu posledných rokovaní. Ja dúfam, že Poliaci, Španieli a Taliani zmenia stanovisko. Ak nie, ešte stále tu nástroj posilnenej spolupráce a naozaj nemôžeme strácať čas. Toto je cesta k znižovaniu nákladov. A ak chceme si zachovať v globalizovanom hospodárstve konkurencieschopnosť, ak chceme, aby jednotný trh fungoval, tak ťažko si to viem predstaviť bez európskeho patentu. Ďakujem. Jedna doplňujúca otázka. Problém jazykov. Kolega Zvievka o tom povedal, vtedy sme mali také informácie, keď ja sme o tom hovorili v roku 2002, že tá alebo veľká časť výskumu sa robí v angličtine a že veľká časť e, sa žiada v angličtine. A keď sa porozprávam s odborníky, tak hovoria, že v podstate všetko je po anglicky. No a kolegyňa Palacio sa ako spravodajkyňa navrhla, Urobí to všetko i len v, jedno, v jednom jazyku, v angličtine. To sa nedoká- nepodarilo uh, presadiť. Neuškodilo, neuškodilo to jej kariére, pretože neskôr sa stala ministerkou zahraničných vecí v Španielsku. A ja sa chcem spýtať, sú nejaké štatistiky o otázke použitia jazykov pri pridelovaní patentov a v prípade rešerší. A ak sú takéto údaje, môžete nás s nimi oboznámiť? Euh, to boli dve veľmi náročné otázky. No a čo sa týka rozdielov, rozdielu nákladu na patent v Amerike a v Európe, myslím, že kvalita čiastočne vysvetľuje ten rozdiel, ale nie e, všetky rozdiely. Máte pravdu, ten zbytok sú náklady na preklady. V prípade európskeho patentu tá veľká časť nákladov je spojená s prekladom. Na úrovni nášho úradu sme sa snažili tieto náklady znížiť. Je to veľmi náročná diskusia. Vychádzame z londýnskeho dohovoru, kde sa hovorí o potrebe prekladať patenty do určitého počtu jazykov za určitých okolností. No a toto zníženie počtu prekladov prišlo na čiastku 30 a môžeme náklady znižiť o 30 pretože nie všetky krajiny sú členmi londýnskeho dohovoru. Tých sa to netýka. Zaujímavé je, že keď na začiatku bolo 7 krajín, ktoré boli súčasťou londýnskeho dohovoru, tak teraz je 11 a keď hovoríme o európskom dohovore, tak je to Maďarsko, ktoré od 1. 2011 bude súčasťou v USA, to je jeden trh a jeden jazyk, takže nemusia tam platiť tieto vysoké náklady. No a teraz naspäť k otázke pána predsedu, prečo je to všetko v angličtine? Ja myslím, že jazyková rôznorodosť je charakteristikou Európy. Musíme integrovať túto rôznorodosť do našich nástrojov. A z tohto hľadiska trojjazykový režim nášho úradu je kompromisom a myslím, že tento kompromis je vyvážený. Prečo práve tieto tri jazyky? Sú to jazyky veľkých krajín, ale nie len to. Sú to tiež jazyky, kde je najväčší dopyt po patentoch. 80% patentov z Európy je, predkladajú práve podniky, ktoré sídli, sídlia v Nemecku, vo Veľkej Británii alebo vo Francúzsku. Takže je to aj hospodárska realita. Dá sa povedať. Áno, tento kompromis by však mohol znamenať 4 alebo 5 jazykov, pretože patentový úrad a máme tiež významný úrad v Alicante, pokiaľ budeme mať 4 alebo 5 jazykov, tak tie ostatné krajiny sa budú pýtať, prečo nie ja, pretože jazyk je tiež dôležitý, má rovnakú váhu ako 4. alebo 5. jazyk, takže prečo nie my dosiahnuť politickú dohodu, keď zvýšime existujúci počet jazykov, by bolo veľmi náročné. Naopak si myslím, že by bolo možné dosiahnuť politickú dohodu. No a na poslednej rade bolo 23 alebo 24 krajín, ktoré schválili túto možnosť ale potrebujeme jednomyselnosť. 23 alebo 24 krajín, to už je pomerne veľký úspech. Tieto krajiny prijali myšlienku, že patenty budú v týchto troch jazykoch. Je to rozumné, funguje to 38 rokov, takže naše podniky aj naďalej sú ochotné fungovať takýmto spôsobom. To treba vyriešiť, no a ja myslím, že ten zbytok je daný predovšetkým jednoduchosťou prístupu k informáciám. A preto pripravujeme nový technologický nástroj. Je dôležité, aby celý svet všetci mali prístup k informáciám, ktoré sú obsahom patentov. Sú to jednoduché metódy. Doma na počítači si tieto informácie môžete nájsť. No a ja vám môžem povedať, nájsť kompromis medzi tým, čo je ekonomicky nevyhnutné a politicky možné. A to je práca zákonodarcov. Ďakujem pekne. V skutku. Ešte kolega Valdesar sa hlasí o slovo, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne aj pánovi predsedovi patentového úradu. Ja viem, že je to vec, o ktorej sa veľmi často hovorí v rôznych gremiách. Možno by Európsky parlament mohol nejakým spôsobom prispieť k tomu, aby ten prístup k celej otázke bol neutrálnejší než v prípade rady, pokiaľ ide o tú politickú dimenziu, napríklad pokiaľ ide o ten systém jazykov alebo náklady. Ja mám dve otázky, z časti ste na ne už vlastne reagovali. Poprvé, použili ste náklady pojem nákladov na preklady. A mnohé sa robia s pomocou Google, respektíve keby sa robili, tak by sa dali tie náklady značne znížiť. aby sme mohli uplatňovať zkrátka jazyky tých, eh, ktorí tieto patenty využívajú, ak ich je prípadne aj viac. Možno k tomu máte nejaký právny posudok, pokiaľ ide o patent Európsky, Európskej únie. Toto by sa týkalo vlastne iba obmedzeného počtu krajín, nie iba, nie teda nie celej Európskej únie. Keby to bolo formou posilnenej spolupráce. Takže by nemuseli sa to účastniť všetky členské krajiny, ale iba tie, ktoré si to budú želať. Možno sa nám pomôže rozvinúť spoločný trh lepším spôsobom, aby sa viac aktivizovali malé a stredné podniky, aby tieto nemuseli mať obavy pred vysokými nákladmi, pred nejakými právnymi spormi a tak ďalej. Takže vychádzajúc z vašich skúseností, k čomu môže viesť takáto posilnená spolupráca, keď len určitý počet krajín bude ochotný spolupracovať v obmedzenom jazykovom systéme? Eh, pardon. Quand j'ai parlé de... No už eh, ja keď som vravel o tých eh, aktuálnych nákladoch prekladov, takže ak sú tu nejaké zmeny, ak budú nejaké zmeny, pokiaľ ide o požiadavky na preklad v nejakom členskom štáte, aby e, došlo k e, potvrdeniu e, nejakého európskeho patentu, tak tie náklady postupne klesajú. Napríklad podľa londýnskej dohody došlo k zníženiu nákladov na preklady. Pokiaľ ide o automatický preklad, tento by bol bezodplatný, skrátka nezniknú žiadne náklady a budú k dispozícii e, absolútne všetkým. Pokiaľ ide o držiteľa patentov alebo o akéhokoľvek, akúkoľvek osobu. Otázka je však, akú právnu váhu budú mať takéto preklady. Strojový preklad nemôže byť právne záväzný. nemôže byť použitý pred súdom. V právnych sporoch pôjde skrátka o nástroj, ktorý umožní prístup k informáciám a šírenie informácií o danom patente. V tomto prípade ho považujem za nástroj veľmi dôležitý a nápomocný. Či ste sa pýtali na posilnenú spoluprácu, veľmi dobre viete, že ehm, to nie je moja kompetencia, ja sa k tomu nemám čo vyjadrovať, je to rozhodnutie politikov. Ale z hľadiska praktického, ak európsky patent vznikne 23 štátov spolupracuje na tejto iniciatíve. Nože v tomto prípade 23 krajín bude mať automaticky možnosť jednorázovo takýto patent prijať a to by už samo o sebe bolo obrovským pokrokom. Ja som spomínal viackrát Londýnsku dohodu, a som presvedčený, že jedného dňa dôjde k dohode určitého počtu krajín no a potom sa k tomu môžu pridávať ďalšie krajiny. Toto je možnosť, ktorú poskytuje posilnená spolupráca. Ak krajiny majú spoločný cieľ, chcú napredovať, tak to môžu urobiť, ale tá rýchlosť môže byť individuálna. A ešte na záver, pokiaľ ide o krajiny, ktoré nebudú na tejto spolupráci spolupracovať, tak podniky v týchto krajinách nebudú žiadnym spôsobom diskriminované. Patent Európskej únie bude mať prínos aj pre nich, rovnako ako pre podniky v tých krajinách, ktoré sú účastníkmi posilnenej spolupráce. Takže tu nebude žiadna diskriminácia, pokiaľ ide o ochranu alebo nejakú územnú pôsobnosť. Z prevádzkového hľadiska je to skrátka jedna z možnosti, ale od tej politickej dimenzii sa ja vyjadrovať nebudem, lebo to je parketa s politikou. Ďakujem pekne, pán predseda. Nemám už žiadne otázky. Sám za seba poviem, že to bola veľmi kvalitná výmena názorov. A to, ako vecne vy hovoríte, ma naozaj e, na mňa naozaj bol veľký dojem. Myslím, že by sme mali v dialogu pokračovať v najbližších mesiacoch tak či tak. Budeme sa touto témou zaoberať. Súdny dvor, komisia aj rada chcú napredovať, takže naozaj dobre, keď budeme mať možnosť využiť vašu odbornosť a vaše skúsenosti. Takže ešte raz srdečná vďaka za to, že ste prišli a zostaneme v kontakte. Merci beaucoup, monsieur le président. Merci, mesdames et messieurs. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne, dámy a páni, za tú pozornosť, ktorú ste mi venovali. Sme vám k dispozícii a ak niektorí z vás chcú lepšie pochopiť fungovanie Európskeho patentového úradu. Radi vás príjmeme v Mníchove, môžete nás navštíviť, môžete sa priamo spojiť s našimi zamestnancami a teda obzrieť si ich prácu zblízka. Ďakujem pekne. Ešte tu máme zo pár maličkých bodov programu. Začneme správou kolegu bodu, to je bod 13, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pán predseda, ide o systém vyplácania alebo odškodného pre investorov. Máme smernicu, ktorá bola prijatá v roku 1997 je to oponkom už existujúcej e, smernici. Po desiatich rokoch po vstupe do platnosti smernice o odškodnení pre investorov prišla kríza a skrátka je na čase túto smernicu nejakým spôsobom revidovať. Mali sme tu viacero sťažností, Komisia dostala od investorov viacero sťažností, pokiaľ ide o uplatňovanie tejto smernice, pokiaľ ide o tie straty, ktoré utrpeli investori. G20 si stanovila naviac cieľ eh, vyriešiť eh, systém regulácie a dohľadu nad finančnými trhmi. Momentálne v Európskej únii máme len princíp minimálnej harmonizácie a členské štáty e, skrátka môžu postupovať podľa vlastného uvaženia, pokiaľ ide o tento princíp. Ale napriek tomu je potrebné um, dosiahnuť väčšiu mieru harmonizácie, aby sme dosiahli ciele uvedené v smernice. Jednotný trh, pokiaľ ide o investičné služby, musí sa zlepšiť a musia byť chránení v Európskej únii. Konkrétne ide o zlepšenie systému náhrad pre investorov, aby tento systém bol jasnejší na pozadí finančnej krízy a zmien, ku ktorým sme pristúpili v legislatívnej oblasti v EÚ. Ďalej je potrebné znížiť rozdiel medzi ochranou, e, ktoré sú e, na prinútia, do ktoré sú prinútené e, niektoré e, krajiny, niektoré spoločnosti e, uplatňovať. Systém náhrad pre investorov. Toto je návrh smerujúci k väčšej miere harmonizácie, pokiaľ ide o financovanie tohto systému. Tiež sa tu uvádza vytvorenie systému pôžičiek v núdzových prípadoch je to dočasné financovanie vychádzajúce z dôkladného hodnotenia zo strany eh, príslušných európskych úradov, aj to je povinnosť splatenia do 5 rokov. Princíp proporcionality je dodržaný, všetky eh, návrhy eh, boli, boli vyhodnotené na základe analýzy nákladov a prínosov, takže takým sme mohli dosiahnuť ciele, ktoré sme si stanovili. To sa, sa tiež týka modalít, ako členské štáty budú konkrétne tento systém náhrad uplatňovať. Proporcionalita teda bola zachovaná, pretože neexistujú žiadne dodatočné požiadavky, dodatočné povinnosti pre rozpočty členských štátov. Ide naozaj o núdzové riešenie, o tento mechanizmus požičiek, k nemu sa budem uchylovať iba, keď už nebudú žiadne ďalšie možnosti. Ide o možnosť pôžičky, ktorá je podmienená, je tam e, platba úrokov a je to aj časovo obmedzené. Myslím, že takto som e, reagoval na obavy dvoch národných parlamentov, e, ktoré mali pocit, že princíp subsidiarity bol porušený. Ja osobne ako spravodajca som povinný objektívne reagovať na všetky obavy, ktoré boli vyjadrené. Takže aké sú kľúčové zmeny? No my sme boli radi, keby táto smernica o finančných keby táto, táto smernica bola v súlade so smernicou o finančných trhoch. Myslím si, že návrh komisie poukazuje na to, že nová smernica bude pokrývať rovnaký mechanizmus a pôjde o zosúladenie klasifikácie profesionálnych klientov. Pokiaľ ide o tých tretich depozitárov, e, tam ide o náhrady nariadené pre investorov, keď nie je možné obrátiť sa na nejakú tretiu stranu, ktorá by mohla e, nahradiť škody, ktoré vznikli e, klientom investorov. Ďalší bod. V prípade jusic. pre investorov, ktorí nebudú držiavať smernicu a úroveň náhrad sa zvyšuje na 50 tisíc eur. aby investori v rámci Európskej únie dostávali náhrady, uvedomujúci, že štátna záruka na vklady je vo výške 100 tisíc eur. Takže ten návrh chce vytvoriť mechanizmus prepájajúci programy národných náhrad s tým programom európskym. Pokiaľ ide o hornú hranicu, chceme sa vyhnúť takému systému, kde by tie programy vyplácali iba 90%, investor by znášal tých zvyšných 10%. Ja s týmto návrhom nesúhlasím a predložím pozmaňovací návrh v tom zmysle, aby to číslo bolo znížené na 80% a to druhé zase zvýšené na 20%, aby investor e, musel zaplatiť vyššiu časť tej straty. A my teraz rokujeme, s tými spravodajcami vyjednávame o tom pokiaľ ide o urychlenie vyplácania náhrad, ten návrh hovorí o čiastočnej náhrade vo výške jednej tretiny a potom informovanie o náhradách, obnovenie investorov zatiaľ nie sú informovaní, takže budeme musieť túto informačnú medzeru vyplniť, aj pokiaľ ide o horné hranice, náhrad a tak ďalej. Článok 15, pardon, 53 sa zaoberá uh, touto problematikou. To aspoň uvádza komisia, že článok 53a je týmto článkom zmluvy. A ja by som navrhovala, aby sme tento článok zamenili za článok 169 a aby sme takto rozšírili e, pole pôsobnosti pre legislatívu Európskej únie. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem. Teraz pani Regner, no už pozerám na hodinky, čas nás tlačí. Balíček komisie vítame v jednotlivých krajinách, pretože nemáme zatiaľ náležitú ochranu investorov. Rád by, aby som ale poukázala na problém, ktorý vzniká v krajinách ako napríklad Nemecko alebo Rakúsko, pokiaľ ide o tie záruky, ktoré e, presahujú rámec navrhovaný komisiou. Tým sa budem musieť v budúcnosti ešte zaoberať. Áno, ďakujem. Ak tu budú nejaké, alebo ak boli e, nejaké náležitosti členských e, štátov ohľadne subsidiarity, je to skrátka prípad, ktorý nespadá pod subsidiaritu, je potrebné na spoločnom trhu urobiť nejaké kroky. Vidíme to veľmi dobre eh, na finančnej kríze. 27. budeme musieť o tom hlasovať. V Ekone eh, k tomu budú príjmať stanovisko, takže eh, my musíme stanoviť lehotu na pozmeňovacie návrhy 12.1.12.00 je podľa sekretariatu posledný možný termín. E, texty budú predlož, pre, preložené. Pôvodne sme predpokladali 10.1., ale to je prvý deň po vianočných prázdninách, takže o dva dní to predložíme 12.1.12.00. Neskôr to žiaľ nejde. Ďakujem. Teraz e, správa pani Regner. Tam ide o swapy na úverové zlyhanie. Nech sa páči, ďakujem pekne. Znova sa pozrám na hodinky. Ešte tu nemáme žiaden pracovný dokument z mojej strany. To súvisí aj s časovým plánom nášho výboru. Pôvodne to bolo plánované na budúci týždeň. Takže tento dokument ešte len predložím. Pokiaľ ide o časový plán, dúfam, že platí tiež ten 12.1. na pozmievacie návrhy. To by bolo dobré. Vzhľadom na čas uvediem len tie hlavné body. Po prvé short selling – nekryté obchody nakrátko. E, toto je podľa mňa veľmi problematické, to všetci veľmi dobre vieme, nielen naked credit default swaps, e, ale aj e, naked short selling, aby sme zakázali obidve tieto praktiky. Pokiaľ ide o pole pôsobnosti, rozsah pôsobnosti, je potrebné, aby toto bolo rozšírené, tak aby všetky finančné nástroje, ktoré ten systém podkopali a vyvolali krízu, aby sme ich všetky odstránili, aby sme si nekomplikovali